zastúpení žien v, roz, v spoločnostiach, ktoré nie sú e, v nevýchodných funkciách e, firm kotovaných na burze. A dávam teraz slovo pani kolegyni Regnerovej na dve minúty. Ďakujem pekne. Tak, aby som mohli byť ženy a muži zastúpené e, rovnocenne rovnomerne v dozorných radách. Na to potrebujeme záväzné pravidlá v celej Európe, ale prakticky takéto niečo neexistuje. A v tých krajinách, kde také nie, tie, niečo také je, tie naozaj môžu byť eh, dobrým príkladom. Takže eh, Európsky parlament už splnil svoju úlohu a čo chceme dosiahnuť? Chceme, aby tie podniky, ktoré boli sú kotované na burze, aby sa zvýšilo z 22% podiel žien na 40% a tiež chceme dosiahnuť to prostredníctvom objektívneho eh, konania. To znamená, aby naozaj boli vybraní tí najlepší muži, najlepšie ženy, pretože je to spravodlivé, je to dobré pre ekonomiku, o to nám presne ide. A a tá, tu, e, to súvisí, musí súvisieť potom aj s ponúkou členských štátov a potom e, sú tu krajiny, ako napríklad Nemecko, ktoré umožňujú, že národné úsilie a všetko to, čo sa vlastne e, sa snažili v posledných rokoch pozvýšiť teda podiel žien, aby sa vlastne teraz naozaj takýmto spôsobom zabezpečila. aj to jedna naozaj ponuka pre členské štáty, aby boli dostatočne odvážne, aby naozaj naozaj z, e, prijali túto správu, pretože tento materiál už je dlho na stole, dlho, dlho a už každý z toho unavený a chceli by som poďakovať luxemburskému predsedníctvu, že naozaj teraz preukázalo dostatok energie, aby sa dosiahol, aby sa úspešné firmy sa naozaj e, pousilovali o to, aby sa tohto zúčastnili aj ostatné členské štáty. 7. decembra sa uskutoční ďalšie zasadnutie rady a my môžeme členské štáty len vyzvať, aby sa pozreli a dobre zaoberali touto témou, pretože je to eh, veľmi meké no a preto hodné prijatie. Je to dobré pre mužov, pre ženy, dobré je to pre hospodárstvo a možno ešte posledná vec. Práve z dôvodu utečeneckej tragédie a eh, tomu, že témy eh, zrovnoprávnenia e, sú európskami, tak e, sú to tak aj téma corporate governance sa na európskej úrovni musia brať veľmi vážne. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne Regner. A nasleduje kolegyňa Gabriel na dve minúty. Ďakujem pekne, vážený prítomný. V prvom rade sa chcem poďakovať vám, vážená pani komisárka, ale aj luxemburskému predsedníctvu, hlavne ministerke Muč za úsilie e, odblokovať situáciu pri návrhu smernice. Žiaľ, dva roky po hlasovaní Európskeho parlamentu v prvom čítaní by som mohla od slova doslova citovať to, čo som povedala v pléne. Pri tej príležitosti parlament spravil svoj svoj kus práce a členské krajiny sa teraz musia viac posnažiť a uplatniť v praxi to, k čomu sa zaviazali v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe. V prvom rade chcem pripomenúť fakty, pretože sa zdá, že sú ešte stále dosť veľkí skeptici, pokiaľ ide o potenciál tejto smernice. Fakty ukázali, že väčšia, lepšia prítomnosť žien v správnych radách by zlepšila správu a taktiež ekonomickú výkonnosť. Na čo čakáme, aby sme využili potenciál žien a <clears throat> takto dosiahnu naše socioekonomické ciele. Na druhej strane fakty ukazujú, že legislatívny tlak funguje. Medzi zverejnením návrhu smernice v a dnešným dňom sme prešli z 15,8% na viac ako 20% žien v správnych radách. Čiže jasný pokrok, odkedy je tu tento európsky legislatívny tlak. Podniky e, už vedia, že je tu smernice a vyberajú kompetentné ženy. Naviac chcem opäť zdôrazniť eh, domino efekt, ktorý môžeme od tejto smernice očakávať, pozitívne vplyvy na rôznych hierarchických stupňoch eh, aj kvôli súvisiacim opatreniam. Takže tí, ktorí nie sú e, presvedčení, buďte aspoň pragmaticky. Druhá všeobecná pripomienka, právny základ e, a síce smernica a návrhy e, Európskeho parlamentu už dávajú veľký manevrovací priestor členským krajinám. V konečnom dôsledku čakáme Uh, už dva roky na záväzok členských krajín a taktiež na konzistentné akcie v snahe dosiahnuť konkrétne ciele. Čiže zodpovednosť, flexibilita, konkrétne záväzky, na to čakáme a za všetkými týmito troma výrazmi sa skrývajú členské krajiny. Ďakujem pekne, kolegyňa Gabriel. A teraz eh, v mene rady kolega Schmidt. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, pani e, Regnera, pani e, Gabriel. Ja som v prvom rade rád, že mám príležitosť vystúpiť na pôde Európskeho parlamentu a povedať, ako napredujú práce pri návrhu smernice komisie o e, zlepšení rovnosti medzi mužmi a ženami v Parlament už prijal svoje stanovisko v prvom čítaní, tak ako ste to pripomenuli, a plne podporuje prístup komisie. V oktobri komisia zverejnila nové čísla o rovnosti medzi mužmi a ženami v správnych radách e, podnikov kotovaných na burzách. Čísel vyplýva, že v celej EÚ e, iba petina členov správnych rád sú ženy je to e, naozaj primálo, ale predsa len je tu pokrok. Aj keď súhlasím s vami, museli by sme byť veľmi e, trpezliví, aby sme takýmto tempom sa dopracovali k rovnosti alebo aspoň rovnováhe. Je teda potrebné e, riešiť to inak a zrýchliť tempo. V roku 2010 na to nezabúdajme, keď sa o tomto začalo hovoriť na úrovni EÚ, tak iba každý desiatý člen správnej rady e, bola žena. Treba teda pokračovať e, v riešení tohto problému. Nie je vôbec žiaden dôvod na to, aby v 21. storočí správne e, rady boli e, prevažne zložené z mužov. Veľká rovnosť na vedúcich pozíciách, to by bol pozitívny signál pre celú spoločnosť rovnosť medzi mužmi a ženami e, v rámci rozhodovacích orgánov. To je e, otázka konkrétnej rovnosti, ale je to aj e, niečo symbolické. Dodal by som, že aj rozmanitosť je pozitívna, ako ste povedali, vážna poslankyňa Gabriela. Je to v záujme dobrej správy podnikov. Vážený prítomný, luxemburské predsedníctvo z tejto otázky e, spravilo jednu zo svojich hlavných priorít. Predložili sme viacero nových návrhov e, redakčnej povahy. Išlo o to e, dopracovať sa ku kompromisu na rade. Na rade bol návrh riadne prediskutovaný a preskúmaný. Po všetkých týchto rozhovoroch je teraz e, tento bod aj na programe Rady EPSCO, ktorá zasadne budúci pondelok. Pôjde o to e, zhodnotiť súčasnú situáciu a e, zistiť, či je kvalifikovaná väčšina za. Nechcem predbiehať. Neviem, ako dopadnú diskusie na rade budúci týždeň, ale Žiaľ, už teraz vám môžem oznámiť, že nedávne diskusie na Korepery eh, neboli veľmi povzbudivé. V súčasnosti alebo dnes eh, som teda sa dopočul niečo veľmi pozitívne. Eh, jedna krajina, ktorú veľmi dobre poznáte, pani komisárka, oznámila, že zmenila svoj postoj. Teda už to nie je negatívny, ale pozitívny postoj Myslím, že je to e, veľmi pozitívny signál. Ako viete, tento návrh obsahuje aj záväzné procedurálne pravidlá, ktoré sa majú dopracovať k e, vyčísleným cieľom pri výbere členov správnych rád by sa malo vychádzať zo zásluhy a malo by to byť transparentné. Hlavné obtiažnosti vyplývajú z toho, že niektoré členské krajiny, alebo teda, že členské krajiny e, majú rôzny prístup v tejto oblasti. Niektoré členské krajiny sú ďalej v porovnaní s inými pri e, rovnosti medzi mužmi a ženami na takýchto pozíciách. Celkovo by som povedal, že je tu konsenzus e, pokiaľ ide o cieľ tohto návrhu, ak by väčšina členských krajín bola za e, európsku legislatívu, tak e, by to bolo dobré, ale e, zatiaľ žiaľ je tu istá menšina, ktorá to celé blokuje a teda prevažujú národné opatrenia, oháňajú sa zásadou subsidiarity alebo sú za nezáväzné opatrenia na úrovni EÚ. Luxemburské predsedníctvo okrem toho e, v tomto kontexte rovnosti vypracovalo aj závery rady, ktoré taktiež budú schválené a myslím, že schváliť sa nám ich podarí na tej spomínanej rade EPSCO 7. decembra. My sme vychádzali aj zo správy Európskeho inštitútu pre rovnosť medzi mužmi a ženami, e, ktorý zhodnotil súčasnú situáciu v EÚ. Záverom môžem povedať, že sa musíme zasadiť za to, aby naše najväčšie podniky mohli využiť talenty a teda aj dynamiku tak mužov ako aj žien. Európa e, má veľa nevyužitých talentov a hlavne dnes vidíme, že 60 absolventov univerzít v Európe sú ženy. Nie je teda žiaden dôvod na to, aby v 21. storočí podniky, banky, vlády alebo iné inštitúcie ešte stále boli väčšinou e, vedené mužmi. Ja sa chcem poďakovať Európskomu parlamentu za to, že túto tému ponechalo na programe a dúfam, že táto diskusia mnohých e, bude inšpirovať na rade 7. decembra. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán minister Schmidt. No a ako prvá teraz zostáva kolegyňa, slovo kolegyňa Legrip na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážený pán minister. Dnes večer tu nie sme veľmi početní ani početné dva roky po hlasovaní v prvom čítaní tejto správy Kracná Regner a opäť hovoríme o tejto téme väčšej účasti žien v rozhodovacích orgánoch veľkých európskych podnikov kotovaných na burzách. Ehm, hovoríme o tom, aká je situácia na e, rade. E, vy, pán minister, hovoríte o dobrých aj zlých správach. E, máme isté zmiešané pocity a môžeme iba skonštatovať, že stojíme po vašom boku aj po boku pani komisárky Jourovej. Dúfame, že sa veci pohnú vpred na Rade EPSCO 7. decembra. Chcem však pripomenúť, tak ako kolegyňa Gabriel, že zo strany Európskeho parlamentu už od prvého čítania je istá snaha ostať triezvy, ale mať jasný záväzok. E, ale veľmi pragmatický záväzok e, pri plnom rešpektovaní členských krajín a zásady subsidiarity a iných e, zásad a želaní vyjadrených členskými krajinami. My sme konali zodpovedne, urobili sme viacero zásadných krokov, neustúpili sme pri e, tom podstatnom, ešte stále pretlačame väčšiu účasť e, žien v správnych radách. Tu v Európskom parlamente si viacerí myslíme, že e, kvóty môžu fungovať vo Francúzsku zákon Kope Zimmerman nadobudol účinnosť a sú tu výsledky 33% žien v správnych radách veľkých e, francúzskych nadnárodných koncernov. E, my samozrejme chceme rešpektovať e, rôzne tradície aj právne v členských krajinách, ale predsa len e, treba pamätať na niečo, čo tu už bolo povedať, povedané a síce, že e, sa mrhá e, ženskými talentami a ich vzdelaním, za čím sú aj naše e, vzdelávacie systémy. Rečnička prerušená. Ďakujem pekne, kolegyňa Legrip. A teraz na jednom minúty dostala slovo kolegyňa Het. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. 14. júla 2015 súčasná predsednícka krajina Luxembursko eh, sa vybral pozitívne eh, k smernici o vyváženom eh, zastúpení alebo rodovej vyváženosti medzi nevykonnými riadiacimi pracovníkmi spoločnosti kotovaných na burze Nuž ECD. Alebo my vidíme že existuje veľká potreba prijatia smernice. OECD sa opiera aj o to, že podniky tým len získajú, keď čoraz viac žien bude vo rozhodujúcich miestach. Čiže má to hospodárske dôvody, ale aj najvyšší čas, aby sa pretrhli tieto patriarchistické siete, pretože muži mali doteraz lepšie šance, ale teraz potrebujeme e, zákonnú zmenu. Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu kolegyňa von Štorcha. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. A parlament chce všetko silo presadiť kvóty pre ženy to je ale veľmi nesprávne. No a prečo? A preto len, prečo len kvóty pre dozorné rady a prečo nie kvóty aj pre požiarníkov napríklad? A preto, prečo len kvóty pre ženy a prečo nie aj pre všetky ostatné gendre, pre bisexuálov, transexuálov, intersexuálov? Ja myslím, že keď kvóty, tak potom správne kvóty pre súkromné podniky sú zásahom do podnikateľskej slobody. Podnikateľ má slobodu zamestnať 100 mužov, 100 e, žien alebo 100 šimpanzov. Je to jeho slobodné rozhodnutie. Kvóty nie sú nič iné ako diskriminácia na základe e, pohľavia. E, diskriminujú sa jednotlivci na základe alebo teda kvôli skupine a to odmietam. Ďakujem pekne, kolegyňa von Štorch. Pani kolegyňa, príjmate otázku kolegyne Regnerovej. Áno, nech sa páči. Áno. E, prečítali ste si túto správu. V tejto správe sa hovorí o postupoch, o objektívnych postupoch dosiahnutie cieľa a nie je tam uvedené, že ide o kvóty. cieľ je kvóta 40 v dozornej rade a to je začiatok a tento cieľ nie je správny. Teda mi sa to neslepší. Cieľom je diskriminácia žien, pretože e, sú zamestnávané ako ženy a nie ako nič iné. Ten cieľ je nesprávny a preto to odmietam. Ďakujem pekne a teraz na 1,5 minúty dostáva slovo kolegyňa Bilbao Barandika. Ďakujem veľmi pekne. Predseda dnes 6 z 10 študentov alebo absolventov vysokých škôl tvoria ženy, ale 8 z 10 členov dozorných rád eh, sú muži. To je nerovné, nespravodlivé, stojí to peniaze a má to negatívne dopady na konkurencieschopnosť. Ale existuje jednoduché riešenie. A vidíme, že takéto problémy sa dajú ľahko vyriešiť. Potrebujeme eh, politické rozhodnutie, ktoré podporí ženy a lepšie ich začlení do európskeho hospodárstva. Sú na to dobré dôvody. Existuje aj množstvo e, štúdií, čo ukázala OECD nedávno. Ukazuje to, že vyvážené e, e, dozorné rady dosahujú lepšie výsledky, lepšie fungujú a vyvolávajú väčšiu dôveru medzi klientami a investormi. A preto je dobré a inovatívne takto postupovať. Na to potrebujeme inovatívne programy a zákon je to investícia, pretože to zvyšuje konkurencieschopnosť. My musíme byť lídrami vo svete, ale potrebujeme transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie pri výbere osôb, ktoré nastúpia do dozornej rady. Ja ďakujem luxemburskému predsedníctvu za jeho prácu a záujem, ktorý bol preukázaný pri a tejto iniciatíve. Dúfam, že krajiny, ktoré ešte stále blokujú svoju pozíciu, zmenia. Je dôležité, aby sme niečo urobili, pretože inak zostane všetko len na papieri. Ďakujem pekne, kolegyňa Bilbao Baranko, Barandika a, a slovo dostáva kolegyňa Forenca. Ďakujem pekne. Je mi E, smutno, e, že počúvam, že e, kolegyňa naozaj neberie do úvahy problém, ktorý je pred očami nás všetkých. Do 5. novembra pracujú ženy bez toho, aby mali za to príjem. To je v dôsledku veľkých rozdielov v platoch medzi mužmi a ženami. Tu ide naozaj o ochranu E, žien ide o to, aby svet, v ktorom žijeme, bol menej diskriminačný, diskriminujúci, pretože momentálne je miera diskriminácie naozaj veľmi vysoká. E, samozrejme, nielen v tomto prostredí, ktoré sa tu teraz snažíme e, regulovať. Je teda potrebné, aby sme spoločne uvažovali nad tými správnymi stratégiami, ako to zmeniť, aby sme tu mali svet, kde budú muži a ženy mať rovnaké e, práva a e, rovnaké e, prostriedky, rovnakú moc. Ďakujem. Teraz má slovo kolegyňa Rajnka. Ďakujem pekne, predseda, kolegyne, kolegovia, vážená pani komisárka, vážený pán Šmita novšia, vec by mohla byť úplne jednoduchá. Máme spoločný politický cieľ, zrovnoprávnenie mužov a žien, spravodlivé zastúpenie v rozhodujúcich pozíciách, máme názory, na, nástroje, ktoré fungujú, záväzné pravidlá, o ktorých hovorila aj pani Rekner a všetci by z toho profitovali, muži, ženy, hospodárstvo, všetci v našej spoločnosti. Politika by mohla byť taká jednoduchá niekedy, ale niektoré členské štáty v Európskej únii zdá sa, že to ešte stále nespoznali. No a pred všetkými nemecká spolková vláda. A preto, milá spolková vláda, komisia eh, skutočne vo všetkých eh, oblastiach eh, pristúpila na podmienky. No už na to, nepodporíte návrh teraz by bolo nielen nesprávne, ale úplne absurdné. Pani Švejzik, nemecká ministerka pre rodinu, ktorá podporuje tento, podporuje tento návrh, Európsky parlament vás podporuje. Presadte sa tak, aby návrh budúci pondelok s hlasmi Nemecka na rade získal väčšinu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne kolegyňa Reintke a teraz na 1,5 minúty dostal slovo kolegyňa James. Môj príspevok k dnešnej diskusii využije moju skúsenosti, ako veľa nevykoná riaditeľka riaditeľka jedného podniku vo Veľkej Británii, ktorá bola kotovaná na burze. Nušia. táto politika nerieši jeden problém a to je endemické pre celý podnikateľský svet a to dôležité je nie čo viete, ale koho poznáte. Nuž a aj inštitúcie a odborníci priznávajú túto depresívnu skutočnosť. A preto, ak chceme, aby ženy zaujali, zaujali dôležitejšie miesta, tak realita môže ísť proti tomu. Čiže Dôležitá pri tomto je transparentnosť náborového procesu a príspevok, ktorý kvalitný nábor prispieje pohlavie je dôležité a zavádzaním kvót, kvót boj proti diskriminácii stáva diskrimináciou. Nutenie spoločnosti, aby príjmali 40-percentné kvóty a penalizácia, ak to tak neurobia, tak to nie je ani zodpovedné, ani realistické. Ak Európska únia chce skutočne vyriešiť situáciu, eh, tak sa treba vrátiť eh, za písací stôl a eh, treba bojovať proti tomu systému, ktorý takúto nerovnosť podporuje. Ďakujem pekne, kolegyňa James. A teraz na jednu minútu kolega Buonano. Presidente, be, jo... Ďakujem, pán predseda. Myslím, že táto diskusia v tejto chvíli nemá zmysel v porovnaní s niečím, čo teraz poviem eh, v súvislosti so ženami. Aj v niektorých európskych eh, krajinách je eh, metóda, ktorá sa nazýva infigurácia, uplatňuje sa pri dievčatkách. Ide teda o praktiku, ktorá prichádza z moslimských krajín. Ide o ženskú e, obriezku. A vy nám tu hovoríte o situácii e, e, žien v o ich zastúpení na najvyšších postoch a pritom nechránite vôbec život, osud týchto dievčatiek Je to naozaj e, e, e, hnusné, čo robia ako prasata títo moslimy a potom vlastne týmto dievčatkám zničia život. To je strašné, proti tomu treba bojovať. Ďakujem pekne, kolega Borano. Príjmate otázku kolegyne Bilbao Barandika. Áno, nech sa páči. Áno, najskôr by som chcela napovedať nasledovnú vec. My neustále debatujeme s úctou a rešpektom a vás by som tiež čakala rešpekta. A po druhé, vo všetkých diskusiách, ktoré sa vedú, tak často sme hovorili o diskriminácii a rovnosti a o utrpení mnohých žien vo svete, aj ženy, deti v iných častiach sveta, Tiež sme hovorili o mrzačení pohľadných orgánov. Možno si sa nezúčastnili týchto diskusí. Ďakujeme pekne, pani Barandika. Pani kolegyňa, ja chápem, vy ste sa prihlásili, ale je mi ľúto, že to nebola otázka. Kolega Buonano, nech sa páči. Chcel by som zdôrazniť, že som na 21. E, e, e, mieste, pokiaľ ide o aktivitu europoslancov. Ja po druhé som chcel povedať, čo sa deje vo svete zo ženách. Vy hovoríte iba to, čo sa deje na najvyšších priečkách v firmách, ale pritom nemyslíte na veci, ktoré sa dejú ženám vo svete E, vy ste jednoducho iba vysoká e, e, komunistická vrstva, ktorá rada pije kaviár a šampanské. Kolega, kolega Bona, no ja by som vám chcel povedať, že uh, rozpráva bola o tej téme, o ktorej hovorili kolegyne a vy jediný ste, ak sa k tomu neviedrili. No, ďakujem pekne. A nasleduje kolega, kolegyňa Švica. Kolegyňa Švica. Kolegyne Švica má slovo. Ďakujem veľmi pekne. A je mi ľúto, že pán Bonáno prerušil túto idylickú debatu. Ja by som bola rada, keby sa možno trochu viac mužov zúčastnilo. Mm, mm, samotné ženy hovoria o tejto téme. Zdá sa, že to je len nejaký konflikt záujmov. Ale bohužiaľ musím povedať, že čím som staršia, tým viac som za kvóty. Spoločnosť jednoducho nebude spravodlivá do chvíle, keď ženy budú spravodlivo zastúpené, pokiaľ to nebude 50 na 50 alebo dokonca viacej. Samozrejme, potrebujeme rovnaké príležitosti alebo rovnaké postupy, tak ako už bolo povedané. To od roku 2010 sme zaznamenali veľký pokrok, ako povedal už pán Schmidt a ja ďakujem luxemburskému predsedníctvu za to, že sa tým tak aktuálne zaoberá, pretože z 11% sme dosiahli 21% žien v dozorných radách je to dobré, ale nie je to dostatočné. Vy ste nám povedali, že má byť trpezlivý, ale ženy sú známe tým, že sú trpezlivé. Myslím že však, že je najvyšší čas, aby sme nastolili rovnosť pohlaví. Ja dúfam, že, sa, že budeme úspešné. Členské štáty však musia reagovať a v pondelok 7. decembra od vás očakávame, že budete vplývať na tieto krajiny a, a príjmu tú smernicu. No už je to jasné, keď je príslušná legislatíva taká, ľudia v členských štátoch tiež eh, sa správajú odlišne, takže aby som vás chcela požiadať, keďže parlament odviedol svoju prácu, aby ste aj naďalej sa tomuto venovali na rade. No a čo sa týka absolventov a absolventiek vysokých škôl, myslím, že je tu veľký nesúlad. No a um, myslím, že v, v, v všetkých krajinách nemôže byť taká situácia, aká je teraz. Eh, na Malte je veľmi nízke percento v porovnaní s eh, výškom EÚ. Ďakujem pekne, kolegyňa Švice. A teraz na jednu minútu kolegyňa Hannibal. Mikrofon, prosím. Chcela by som poďakovať luxemburskému predsedníctvu za eh, dobro odvedenú prácu eh, v tejto oblasti a za to, že túto tému eh, vrátila na program, kde mala mať svoje pevné miesto. Ako už podali mnohí firmy, kde je viac žien v riadiacich pozíciách, majú tendenciu mať lepšie výsledky. Takže toto samé hovorí e, za seba, ale vôbec e, sa len nepribližujeme rovnosti príležitosti v tejto oblasti a to znamená, e, že tým pádom nevyužívame veľmi veľa talentov. Aj keď miera žien sa postupne zvyšuje, ale ešte stále to jednoducho nestačí. Tento podiel sa zvýšil aj v Spojenom kráľovstve

preto má na minutu e, slovo kolegyňa Ajuto. Ďakujem, pán predseda kolegovia, e, hnutie piatich hviezd bolo vždy proti e, zavadzaniu rúžových kvót všade, v občianskej spoločnosti, vo firmách, v politike. Myslíme si, že optimálna participácia žien by mala vyplývať z našich schopností a kompetencií a e, napomáhať by tomu mali kritéria zásluh, e, ktoré by boli rovnaké pre všetkých. Nemyslíme si, že je e, správne aby sme sa stali riaditeľkami iba preto, že sme ženy. To je naozajstný sexizmus. Myslíme si, že si zaslúžime naopak oveľa viac. A po tomto úvode e, myslím, že treba spomenúť aj, aký je tu deficit v rozhodovacom legislatívnom e, procese. Podobne ako v prípade e, návrhu v súvislosti s materskými príspevkami, parlament jednoducho neberie do úvahy pozíciu rady. Pritom sú tu veľmi jasné pozície. E, Treba e, zapracovať na tomto. Je tu potrebná zmena, už to nechceme ďalej tolerovať. Ďakujem pekne, kolegyňa Ajuto. E, slovo má teraz kolegyňa Kapel. Ďakujem pekne, pán predseda, pani ministerka Šmit. kolegyne, kolegovia. Ide teraz o zavedenie kvóty 30 15 budúceho roka. Momentálne každý e, štvrtý post v e, Nemecku e, majú ženy. Celkovo v Európe sme na úrovni 16 Nemecko mm, prijalo takúto povinnú kvótu zákonom. Konkrétne ide na úrovni EÚ o úpravu zabezpečiť 40-percentný podiel ženám e, od roku 2020 v firmách kotovaných na burzách. Ja si myslím, že to je problematické, pretože to naozaj nespadá do e, pôsobnosti členských štátov. Okrem toho nerešpektujeme princíp subsidiarity E, rodová rozmanitosť má pozitívny vplyv na to, ako sa firmám darí. Aj v Nemecku to môžeme pozorovať. E, tam, kde je vysoký podiel žien vo firmách, e, firmám sa dobre darí. Máme preto viacero príkladov. Rečničke je odňatý mikrofón. Ďakujem pekne, kolegyňa Kapel. Na 1,5 minúty mm, kolegyňa Šojdrová. Ďakujem, kolegyňa a kolegovia. Obávam sa, že Európska únia v týchto chvíľach rieši vážne bezpečnostné rizika. Napriek tomu si myslím, že je správne, že sa venujeme aj tejto dlhodobej otázke presadenia rovných práv, rovného zastúpenia žien. Česká republika práve dnes prijala svoje uznesenie, v ktorom sa zaradila medzi krajiny ktoré sa stavajú pozitívne voči tejto smernici a tým vyjadrila e, symbolický postoj k tejto otázke. Našim cieľom teda je e, zlepšiť postavenie žien vo všetkých rozhodovajúcich orgánoch, teda nie vo všetkých, ale v e, tých orgánoch veľkých firiem. V Českej republiky by sa to týkalo iba šiestich firiem. Ja by som chcela iba zdôrazniť, eh, že eh, si myslím, že sme ale nevyčerpali všetky prostriedky pozitívnej motivácie. Nepovažujem eh, za logické, že sa začína práve súkromnými firmami uprednostnila by som, keby sme takto motivovali práve organizácie zriadované štátom. Myslím si, že táto úprava by tiež nemala vychádzať z centra, z Európskej únie, ale že členské štáty by túto situáciu mali riešiť vo svojej kompetencii. A mimochodom je to práve v záujme firiem a organizácií, aby vo svojich e, správnych a dozorných radách mali viac e, žien, ako e, tu už zaznelo. Ďakujem kolegyňa Šojdrová. Na jednu minútu má slovo kolegyňa Arena. Ďakujem pán predsedajúca, ďakujem pánovi Šmitovi za úsilie tejto otázke rovnosti. Hovorilo sa o priemere 21 účasti žien v dozorných radách v Európe. V 21, 21 e, teda tých 21 skrýva 30 e, v niektorých krajinách a 2,5 v iných krajinách. A keď sú e, zákony, ktoré sa zasadzujú za túto rovnosť, tak to funguje. To znamená, že dochádza k diskriminácii, ak nie je legislatíva. Vtedy sú nerovnosti a chyba vôľa mať ženy v dozorných radách. Ja sa preto jednoducho, jednoducho pýtam, keďže komisia aj si svoju prácu spravili. Ehm, pýtam sa teda, aké argumenty uvádzajú členské krajiny, ktoré sú proti. Malo byť, byť možné s nimi diskutovať a hľadať riešenia Mali by sme teda tieto riešenia spoločne hľadať. Ďakujem pekne pani kolegyňa Arena, teraz na minútu pani Girling. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Všetci súhlasíme, že ženy sú nedostatočne zastúpené tak na riadiacich, ako aj v dozorných radách. Sú rozdiely medzi členskými krajinami, aj keď situácia sa lepší, to treba uznať. Ja som si vždycky myslela, že E, častokrát je najlepšou osobou pre nejakú prácu žena, ale e, niekedy e, takéto prehlásenia sú zhadzujúce a ja som za zásluhy, ale verím aj v subsidiaritu. A námietky mojej vlády vychádzajú práve zo subsidiarity. Toto rozhodnutie by mali príjmať členské krajiny. Ja som teda neočakávala niečo zaujímavé z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 Ďakujem pekne, vážený prítomní, Hovoríme o tejto smernici už e, po niekoľký krát v parlamente. A e, hovoríme o tom opäť, pretože e, viacerým organizáciám záleží na e, rovnakom zaobchádzaní v kontekste podnikov. E, Nemecko, e, Holandsko, Švédsko a ďalší to blokujú zatiaľ a chcem poukázať na to, že tie dôvody sú rôzne. E, niektoré krajiny sa tejto otázke predsa len venujú intenzívne, majú viaceré riešenia. V, Nemecky, v Nemecku sú kvóty, vo Švedsku rôzne programy, ale e, tým krajinám, tieto, tieto krajiny sú odlišné od tých e, krajín, ktoré si to vôbec neželajú, kde je veľmi málo žien v takýchto radách a nechcú to zmeniť. Takže budeme musieť e, rozdielne rokovať s týmito dvoma skupinami krajín, teda tými, ktoré chcú dosiahnuť ciele smernic, ciele smernice a tými, ktoré to nechcú dosiahnuť. Treba teda mať minimálne e, dva spôsoby e, rokovania. Treba sa však o to pokúsiť, aby sme e, pomohli, že nám preraziť ten tzv. sklenený strop, tak aby sa už nemrhalo so ženským talentom a aby sa mohli plne zapojiť do života podnikov. Ďakujem pekne pani Kozlovská Rajevic. Teraz na minútu pani Moody. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa tiež poďakovať úsiliu luxemburského predsedníctva. V roku 2015, a to je zaražajúce, ešte stále musíme tak tvrdo bojovať za rovnosť eh, medzi mužmi a ženami. Spolu s ostatnými chcem, aby sme sa zamysleli, ako by sme sa s touto smernicou mohli posunúť vpred. Eh, musíme jednoznačne konať. A to teraz eh, sme frustrovaní rozhodnutím Eh, upraviť eh, smernicu o materskej dovolenke. A potrebujeme niečo zmeniť v otázke rovnosti pohlavy. V tejto smernici nejde iba o vedúce pozície, ale ide o zmenu myslenia kultúry v kontexte podnikov. Ak by bolo viac žien na vedúcich pozíciách, tak by to ovplyvnilo nielen tieto pozície, ale všetky úrovne podnikov to by zabezpečilo aj e, rovnejšiu budúcnosť pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem. Pani Moody, teraz na minútu pani Tomašič. Ďakujem pekne. Ženy sú ešte stále nedostatočne zastúpené v dozorných radách európskych podnikov. O tejto téme sme už hovorili viackrát na pôde tohto parlamentu. Napriek tomu, E, sa to opakuje. Súhlasíme všetci, že riadiace vedúc, e, vedúce pozície v podnikoch by mali byť rovnako prístupné pre mužov a ženy. E, sú rovnako schopní sa učiť, tvrdopracovať a vykonávať tie najzložitejšie úlohy a viesť ostatných. Ja chcem, aby ženy hrali rovnakú úlohu v vo svete podnikov, pretože si to zaslúžia, e, pretože tvrdo pracujú, nie z charitatívnych dôvodov. E, každá žena, ktorá si e, vďaka vedomostiam a zručnostiam zaslúži takúto pozíciu, robí veľkú službu tejto, v tejto veci. My musíme zmeniť myslenie podnikateľov v Európe a zabraniť akejkoľvek forme diskriminácie. Vielen Dank, Frau Kollegin Tomasic. Ďakujem pekne, kolegyňa Tomašič a teraz na po minúty kolegyňa Petýr. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Teda v 400 najväčších eh, chorvátskej spoločnosti percento eh, v žien v predstaviteľách je 15 Hovoríme o neviditeľnom strope, na, ktoré, na ktorý ženy naražajú v podnikateľskom svete, ale nedosahujeme úspechy v zmene situácie. Hovoríme o zaručení lepšiemu vstupu do podnikateľského sveta pre ženy, ale všetky kvóty nevyriešia štruktúrálne problémy nedostatočného zastúpenia žien. Kvóty ešte stále e, môžu prispieť k lepšiemu zohľadeniu e, rozdielov a nikto od neočakáva, že ženy dostanú nejaké pozície len za to, že sú ženy. Kvóty by mali byť takým stimulom, aby ponúkli šancu tým ženám, ktoré si to zaslúžia, ktoré majú schopnosti a kvalifikáciu riadiť spoločnosti a ktoré len z toho dôvodu, že sú ženy, nemôžu ich riadiť. Svet podnikania, podnikania nemôže byť len svetom mužov. Dnes to tak je. My musíme byť zjednotení. Máme nevyhnutný model a musíme Trvate na jeho implementácii, ale takým spôsobom, aby sme neporušili subsidiaritu, aby sme nezaviazali súkromných podnikateľov veciam, ktoré nedokážeme ani vo verejnom sektore. Ďakujem pekne. Kolegyne Petýr. Na jednu minútu dostáva slovo teraz kolegyňa Steinruck. Od roku 2010 rastie kvóta a podiel žien v dozorných radách veľmi pomalým tempom. Je to taká malá štrbinka v tom sklenenom strope. Komisia chce transparentný postup pri vytváraní dozorných rád s cieľom, aby do roku 2020 40 e, členov predstavenstiev a dozorných rád tvorili ženy parlament v roku 2013 tento návrh podporil a teraz čakáme už dva roky, že na rade sa niečo zmení. E, dobrovoľné dohody nič neprinášajú. Vidíme, že práve v tých krajinách, e, kde sme zaviedli e, záväzné úpravy, tak sa veci zmenili pozitívnym spôsobom a preto ja nechápem, že Nemecko má záväznú kvótu pre ženy v dozorných radách niečo sa zmenilo, ale práve tieto krajiny sú proti. a treba nájsť nejaké riešenie a ja súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa Maria Arena. Treba o tom hovoriť. Treba e, tvoriť bázu pre všetky Európanky. Ďakujem pekne, kolegyňa Steinrup. A teraz na 1,5 minúty e, kolegyňa Komodíny Kakia. Ďakujem pekne, predseda. Ja zdieľam e, sklamanie kolegov z našej vlastnej krajiny, z Malty. Súčasná situácia no, predstavuje to, že členské štáty e, nie sú ochotné zmeniť svoje slova na činy. Nož, e, predvolebný prísľub, máte e, vládu s najväčším usadením žien, sa obratil úplne opačným smerom. Nuša rada pristúpila, e, že politika je dôležitá, rodová politika, politika rodovej rodnosti je dôležitá pre hospodárstvo, e, tak zdieľa na veľmi špecifické obchodné štruktúry, ale na nevýkonné e, posty a zdá sa, že dnes to stále nepodporujú členské štáty, nož a dokonca aj v rade členské štáty nie sú ochotné konať v tejto problematike. Členské štáty nevidia potrebu využívať schopnosti žien e, nikto nevidí, e, alebo nikto nemôže tvrdiť, že ženy nie sú kvalifikované, alebo že spoločnosť nepodporuje rodovú rovnosť. No aj v Malte e, viac ženských kandidátov bolo zvolených do parlamentu ako mužských. Nie je to diskusia o uprednostňovaní žien, pretože by boli neschopnejšie, ale je to o rovnakých príležitostiach pre kvalifikované ženy. Nezáväzné opatrenia sú nedostatočné a my nechceme vytvárať byrokraciu pre tieto subjekty a potrebujeme zaručiť, že verejná sociálna zodpovednosť bude braná vážne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Komodiny Kakia. A teraz na jednu minútu kolegyňa Jongerius. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, Svetové hospodárske fórum povedalo, že sveta v roku 2095 bude mm, no, zažívať rodovú rovnosť. No a ja by som musela sa držať 135 rokov, eh, ale najradšej by som tak dlho nečakala. Krajiny ako Nemecko a Francúzsko veľmi dobre pochopili, eh, že správne rady a dozorné rady eh, pomocou rovnosti muzeov a žien dostanú dosiahnu lepšiu, a lepšie hospodárske výsledky. Bohužiaľ Holandsko to zatiaľ nepochopilo. A holandské podniky preto nevyužívajú talenty a vízie žien. luxemburské predsedníctvo e, prislúbilo, že nájde riešenie pre blokádu na rade, ale na to e, potrebujeme skutočne naliehavo konať. Veľmi rýchlo treba dosiahnuť kompromis, pretože na holandské predsedníctvo sa v tomto bode nemôžeme spoliehať. Ďakujem pekne, kolegyňa Jongerius. A teraz na 1,5 minúty dostáva kol, slovo kolega Seinfeld. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, dnes hovoríme o veľmi vážnej téme, o veľmi delikátnej téme. Nie sú žiadne dôvody, že v súčasnej spoločnosti 21. storočia eh, by sa s mužmi a ženami nemalo zaobchádzať rovnako. Je to veľmi relevantné a dôležité aj v štátnej sfére, hlavne tam, kde no, hovoríme o zastúpení spoločnosti. Avšak nie je to o verejnom sektore, problém je v súkromnom sektore. No a ja chápem, že to práve tu. A my nesmieme zabúdať, že hovoríme o hospodárskej aktivite, takže slobodou výkonu hospodárskej aktivity zaoberáme tiež sa právom na majetok. Okrem toho je tu autonómnosť členských štátov a tvorby svojich právnych systémov v rámci svojich krajín. No a to súvisí s princípom proporcionality a to podľa legislatívy EÚ. Ja chápem problém správnych rád, dozorných rád a je to veľký problém, ktorý sa bude neustále vracať, pretože to viac o zmene kultúry, a nie o zmene legislatívy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Seinfeld. A teraz na jednu minútu dostáva slovo kolegyňa Neuchl. A dámy a páni, dnes sa, sa opätovne hovorí o tom, či potrebujeme kvóty alebo nepotrebujeme kvóty. A ja celkom jednoznačne povorím, hovorím, už 10 ročia predsa máme kvótu, už 10 ročia máme mužskú kvótu. Stačí byť mužom že sa dostali, aby sa dostali na nejaké pozície. My sa e, my ženy sa zamýšľame nad tým, či kvalifikácia by bola dobrá. A ja to poviem ešte raz, už 10 ročia máme kvótu pre mužov. E, Kvota pre mužov na Malte je 97,5%. Už podiel mužov v Európskom parlamente je približne 80%. No a ja chcem povedať ešte e, raz, je to naše právo ako žien a nie je to priateľné žiadať 40%. Je to naše právo. A keď budeme žiadať, ako by sme žiadali 50, 60, 70%, tak by sa dalo hovoriť o tom, že to nie je príliš veľa, ale teraz žiadame len to, čo nám prináleží. Kvótu pre mužov už máme 10 ročia. Ďakujem pekne, kolegyňa Neuchl. Teraz prechádzame k spontánnej časti našej rozpravy. Ja môžem dať slovo všetkým kolegyňam a kolegom, že len o jedného viac sa prihlásilo a Slovo dostáva kolegyňa Šulín. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Rovno za obchádzania s mužov a žien je jeden z nej spoločnosti a zaručenie rovnakej participácie pre mužov a ženy vo všetkých oblastiach života, nuša a v oblasti politiky a politického rozhodovania. My tiež potrebujeme rovnaké zastúpenie aj v hospodárskej sfére. Ja e, vítam e, výzvy prijatia e, smernice komisie z roku 2012, ktorú by sme zaviedli cieľ minimálneho i 40-percentného podielu pre, pre, pre na pozície nevykonných vedúcich pracovníkov. a dokazuje to, že kde sú ženy v dozorných radách zastúpené vo vyššom počte, tak podniky eh, dosahujú lepšie výsledky a prospieva to tak mužskej ako aj ženskej populácii. Ďakujem pekne. Vielen Dank, Frau Kollegin eh, Schulin. Es folgt nun Herr Kollege Marias. Ďakujem pekne. Slovo teraz zostáva kolega Marias. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Rok 2012 eh, rok, bola, v roku 2012 bola predložená smernica, že 40 členov dozorných rád by malo byť zastúpených tým slabším, lepšie zastúpeným pohlavím. Nuž, malo to vplyv a dopady, pretože v oktobri 2015 v týchto pozíciách je oveľa viac žien v podnikoch kotovaných na burze v porovnaní s rokom 2010 v roku 2011 to bolo 11,9% a dnes sa, ale to je 21%, alebo väčšine štátov Európskej únie, je to stále veľmi málo, žien okrem Francúzska, Nemecka a Fínska, kde je to viac ako 25%. Ženy sú zasiahnuté hlavne v krízových časoch a viac ako ostatné skupiny. No a to už sa ukázalo nižšia zamestnanosť, alebo nižšiu zamestnanosť žien vidíme v všetkých odvetviach, nielen a podnikoch. Ďakujem veľmi pekne. Kolega Marias. Slovo dostáva kolega Jakovčič. Ďakujem pekne, predseda. My sme na dobrej e, ceste, avšak e, cieľ ešte je jasne veľmi ďaleko. Ja keď som bol mladší, e, tak tiež som sa trochu čudoval, prečo potrebujeme kvóty a po 25 rokoch v politike e, som úplne presvedčený, e, že to je jediná správna cesta, ak si e, želáme skutočnú rovnoprávnosť. Treba sa pýtať, keby to bolo keby, ako by vyzeral tento parlament, keby neboli politické kvóty na konkrétnych zoznamoch a listinách, hlavne keď hovoríme o menších skupinách teritoriálnej samozprávy. No a my sme hovorili o mužských kvótach a nebude pomôcť a treba úprimne hovoriť o rovnoprávnosti pohlaví. Takýto radikalizmus nám neprospieva hlavne tým z nás, ktorí si želajú takúto rovnoprávnosť. Nasleduje kolega Etrič. Ďakujem pekne, predseda. 40 a 40% podiel žien e, v dozorných radách ako záväzný cieľ pre EÚ. Akýkoľvek intervencia v tomto rozsahu je e, zasahovanie do vnútorného trhu e, členského štátu. A bez slobodného trhu, bez podnikov nemáme ani slobodných ľudí. My musíme hľadať rovnosť príležitosti a nie rovnosť výsledkov. To je najdôležitejšia vec. Veľmi, je veľmi dôležité a my politici a štátne orgány nezačínali s takýmito vecami nerušili slobody na to, mali nejaké pochvál, chválitebné výsledky. A sloboda je, je vecou, ktorá je najdôležitejšia v skutočne slobodnej spoločnosti. Ďakujem. Kolega Polčák. Ďakujem za udelenie slova, pán predseda. Zásah do slobodného trhu, eh, na tým musím trošku pouvažovať, eh, pretože myslím, že Boh alebo osud určujú, aký je konkrétny pomer medzi ženami a mužmi v spoločnosti. 51, že to je k neprospechu mužov. A to je ten prirodzený pomer. Nie som proti tomu 40-percentnému eh, zastúpeniu žien v správnych radách spoločnosti E, ten prirodzený pomer som tu e, spomenul, ako náhle sa odchýlujeme výrazne v desiatkách percent, tak to je to, čo je neprirodzené. A e, či teraz slobodný trh je v tomto zmyslu to určujúce. Ale zameďme si pred vlastným prahom. Zloženie komisie nedosahuje ani tých 40 a ukážte mi verejný sektor, kde by toto zastúpenie bolo aspoň trošku zodpovedajúce tomu prirodzenému pomeru. Bolo by teda dobré najprv si e, zamiesť pre vlastným prahom a potom e, upravovať e, súkromné spoločnosti. Ďakujem. Na záver kolegňa. Wikström. Ďakujem. Celý môj život som pracovala v e, kruhoch, ktoré sú dominované mužmi a je tomu tak aj teraz tu v parlamente. Ale nemyslím si, že smernica a komisie by mohla pomôcť e, dosiahnuť rovnosť e, príležitosti. Som liberálka a myslím si, že firmy same by sa mali rozhodnúť, ako budú riadené. A ide aj o majetkové práva. A to je niečo zásadné. Tieto sú naďalej veľmi dôležité. A tiež si myslím, že tu chceme uskutočniť nesprávne ciele. Potrebujeme mať e, rovnaké e, rodičovské dovolenky, ostatné typy príležitostí, pokiaľ ide o zlúčenie e, rodinného a pracovného života. Dnes je veľa žien, ktoré sa musia vzdať svojich profesí a stávajú sa ženami v domácnosti. To si predsa Európska únia nemôže dovoliť. Takto vynikajúco vzdelané e, e, ženy v domácnosti. Na to, to by sme sa mali zamerať. Ďakujem. Kolegyňa Wikström, povedal som, že, sa, e, že môžeme akceptovať všetkých, ktorí sa hlásia. Eh, nemáme až tak veľa času, aby som akceptoval tých, ktorí sa prihlasia až v tomto momente. Eh, takže tému eh, uzavrie pán minister Schmidt. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, pred skoro 60 rokmi v rímskej zmluve muži, ktorí možno až tak nedbali na rovnosť medzi pohľaviami, do tejto zmluvy predsa len zakotvili rovnosť v platovej oblasti medzi mužmi a ženami. Je to prekvapujúce, pretože v tej dobe e, rozdiel v odmeňovaní bol obrovský medzi mužmi a ženami. Naozaj obrovský rozdiel to bol. Ešte dnes musíme žiaľ e, skonštatovať, a to skoro 60 rokov po e, napísaní tejto zmluvy, že sú naďalej rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Predstavte si, keby e, táto zásada nebola zakotvená v rímskej zmluve. Mám pochybnosti, že by sme boli tam, kde dnes sme, aj keď e, súčasná situácia ani zďaleka nie je uspokojivá. Takže to, čo sa navrhuje, určite nie je návrh, ktorý by sme si želať mali. Mali by sme si e, želať, že rovnosť už je faktom a že už nie je potrebné ani diskutovať e, o tejto otázke, pretože by bola bolo normálne, že by bolo buď 60% e, mužov alebo 60% žien, ale keď, aj keď realita je úplne odlišná, ako viete. Potrebujeme teda teraz nástroje na to, aby sme nemuseli čakať ďalších 70 alebo 80 rokov, ako to tu už niekto povedal. Ja e, e, neapelujem na trpezlivosť. Ja som povedala, že by to naopak e, si vyžadovalo príliš veľa trpezlivosti. Vy sa ma pýtate, aké je stanovisko na rade. Tie stanoviska nie sú až tak odlišné od toho, čo som počul tu dnes večer. Raz sa hovorí o subsidiarite, raz sa nesúhlasí so záväzným nástrojom, raz sa eh, odvolávajú na slobodu rozhodovania v rámci eh, podnikov, takže eh, aj na rade to vlastne je tak rozmanité pri tých stanoviskách ako tu. Môžem vás ubezpečiť o tom, že luxemburské predsedníctvo spraví všetko, čo bude v jeho silách, dokonca ešte viac, ale kvalifikovaná väčšina nepustí a treba spraviť všetko preto, aby sme ju získali ale ja vám to nejako nemôžem zaručiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister Schmidt. Vo všeobecnosti nie je dobré, keďže nám toho priveľa slúbite. Týmto